tých právnych aktov. A teraz, e, aký je pracovný program, e, ktorý v zmysle článku 137 schválila konferencia predsedov 16. mája. Je to definitívny návrh programu, ktorý bol rozdaný. Dnes e, nebudú žiadne zmeny útorok a štvrtok. Tam sa politické skupiny dohodli, že mm, otázka na ústne zodpovedanie ohľadne dohody o voľnom obchode s Kolumbiou a z Peru bude preložená zo štvrtku na útorok popoludní a správa pána Kazaka k makrofinančným podporám mm, tretím krajinám sa presúva na štvrtok. Na stredu nemám žiadne zmeny, ak teda nemáte žiadne výhrady, Týmto je program schôdze na tento týždeň a pani Luling. Pán predseda, som trošku prekvapená, keď tu vidím, aké sú priority e, parlamentu, pokiaľ ide e, o náš program rokovaní na tento týždeň. My sme tu mali požiadavku na otázku na, odpo- e, na ústne zodpovedanie v sektore mliekárenskom a nedostali sme na to odpoveď, takže ešte raz chceme rozpravu máme tu chartu ľudských práv v zmluvách Eh, nepo, nepo, mm, teda opäť tú rozpravu o homofóbii a prečo sa nepreberajú priority, ktoré sa týkajú našeho hospodárstva, teda týkajú rastu, namiesto toho, že sa eh, teda namiesto toho, aby sme sa zaoberali polnospodárstvom, zaoberáme sa homofóbiou. Pani Luling, viete, že eh, program schválujú predsedovia politických skupín vo svojej múdrosti a ja e, príslušným pánom e, oznámim, že uprednostňujete amerikánsky sektor pred, homofóbiou a dúfam, že títo múdri páni budú súhlasiť. Sú ešte nejaké ďalšie vystúpenia k programu? Pán Ody. Pán predseda, šéfovia štátov a vlád, budú um, zasadať na neformálnej rade a je zvykom, že predseda Európskej rady uh, prestúpi uh, a oznámi o záveroch aj takéto neformálnej rady. A uh, vy teda budete tam, predpokladám, na večeri, ale predseda Európskej rady bol pozvaný. Prečo nepriete informovať o rade, aj keď je neformálna? No, musím povedať, eh, pán Ody, trošku ste ma zaskočili. Ja sa budem informovať a oznámim vám, prečo pán Van Rompuy nepríde. Ale v zásade máte pravdu. Eh, pán Svoboda, viete o tom niečo? No, viem z minulosti, že pán Van Rompuy nechce prísť vopred, pretože má pocit, že nemá čo povedať, keďže šéfovia štátov a vlád, e, teda musí sa ich najprv opýtať, ale súhlasím s kolegom Odím, možno by to bolo zmysluplné, e, keby pán Van Rompuy bol nami informovaný, čo tam má hovoriť, alebo ako môže podporiť predsedu v jeho vystúpení, pretože predseda parlamentu predniesie svoje vystúpenie, ale bolo by dobré, keby Van Rompuy už počul ten názor aj vopred. A myslím si, že by bolo dobré, keby Van Rompuy eh, častejšie bol pozvaný, aby eh, prišiel do parlamentu, keď sú takéto dôležité rokovania v rade. Dobre, hovorí predseda. Ja to takto prednesiem pozíciu parlamentu, aspoň teda do tej rodinej fotografie, e, prednesiem e, v potrebnej forme. Čiže týmto sme uzavreli program. Hlasí sa ešte niekto k programu? Nie. Takže, dámy a páni, máme ako prvý bod programu správu pána Busutila o hodnotení výsledkov vnútorného trhu, takže ako prvý, ako spravodajca, dostane slovo pán Busutil na 4 minúty, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. V poslednom čase sa veľa hovorilo o raste, o tom, ako rozbehnúť európske hospodárstva